E, od ECR sme dostali e, <clears throat> žiadosť o nominácie do medziparlamentnej delegácie a ak e, teda nebudú nejaké výhrady, tak tieto nominácie sa budú pokladať